Good afternoon. Pekné popoludne. Pekné popoludne. Obnovujem našu schôdzu. Dúfam, že si pochutnali na obede. Predtým, ako sa to rozbehne, mal by som konkrétnu technickú organizačnú poznámku. V programe je zrejme uvedené, že dnes popoludne by sme chceli urobiť určitý pokus, snahu o väčšiu interakciu medzi nami, poslancami, aby ste sa rozprávali nielen s rečníkmi, ale aby ste sa rozprávali navzájom v plene. Ide o pokus e, e, nejakým spôsobom e, formovať budúcnosť našich schôdzí. Ak by sme vás mohli požiadať, aby e, e, kolegovia, ktorí sedia vzadu, aby ste sa posunuli trošku e, pred, aby sme boli bližšie jeden k druhému, aby sme sa navzájom videli. Mohol by som vás, prosím vás, požiadať spolu so svojim e, majetkom, tak povedať, e, sa presunúť bližšie sem, aby sme e, mohli rozprúdiť diskusiu potom, ako vystúpiť vystúpia ehm, prví e, dvaja rečníci. Poprosím vás, aby ste v nasledujúcich niekoľkých minútach tak urobili. Ďakujem. I see some movements, that's good určitý pohyb je vidieť, čo je dobré. na čo Fínsko tam úplne vzadu? Mohli by sme aj vás požiadať o nejaké napredovanie? Vidím, vidím. If you could cooperate, please, then, uh, because... Keby ste mohli spolupracovať aj v tejto veci, E, totiž, ak chceme diskutovať, je dobre vidieť sa navzájom a ak chcete naozaj, aby si vás všimol predseda, je dobré, aby ste sa posunuli dopredu.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 vám veľmi pekne. Ehm, možno, že ešte niekto, kto zostal eh, vzadu, možno, že sa posunete dopredu. Takže budete musieť asi mávať rukami, ak eh, chcete pozrieť to slovo. I see the ladies uh, moving OK, thank you. Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Tak skúsme to takto. E, veľmi rád odovzdám vám slovo pánovi Tomasovi Hendlovi. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som vás čo najsrdečnejšie e, e, pozvať na schôdzu číslo 3. Budeme hovoriť o investíciách do konkurenceschopnej únie. Budeme hovoriť o možnostiach a výzvach. E, kolega, ktorý e, vás e, nutil posunúť sa, je môj kolega, pán Duisenberg, predseda výboru pre financie v holandskom parlamente. Teším sa na spoluprácu s ním. Som Thomas Handel, som predsedom výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti v Európskom parlamente Včera som vzdelal e, predsedníctvo e, s ďalším kolegom. Najprv niekoľko menších organizačných poznámok. Počas tejto schôdze nemusíte využívať formuláre na to, aby ste sa hlásili o slovo. Budeme používať postup catch the eye. To znamená, že jednoducho budete sa hlásiť a kolegovia budú pripravať zoznam rečníkov. Takže budeme stredavo poskytovať možnosť, možnosť e, e, e, hovoriť o všetkých úradných jazykoch predstaviteľom národných a parlamentov Európskeho parlamentu. Vyzývam vás, aby ste využili maximálne možnosť diskutovať s nami počas nasledujúcej hodiny a polu. Toľko technické záležitosti. Chcel by som tiež poukázať že počas e, tejto sesie sa budeme zapodívať otázkami investičnej politiky pri e, tvorbe pracovných miest, ale e, aj otázkami investícií do ľudského potenciálu, ktorý bude vyvieť budúcu ekonomiku. Čiže máme veľmi E, dobrých e, e, odborníkov. Máme mm, tu Lore von Gest, rediteľku holandského úradu pre analýzu hospodárskej politiky. Má určitú tému a má k dispozícii 15 minút. Dúfam, že som vám nepovedal poskytol príliš malo času. A je tu pani Marie Kiviniemi, zástupkynia generálneho tajomníka Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj OECD. E, ja to mám napísané, že máte k dispozícii 10 minút, ale ak to trošku prekročíte, nebudeme až takí veľkí dogmatici. Máme takú predstavu, že E, potom e, budeme mať niekoľko e, kôl diskusie a potom, mm, ak sa to tak stane, toho sa ujme môj spolupredseda. Takže vypočujeme si dve prezentácie a potom sa rozbehne diskusie. Takže ako prvá vystupí pani Van Gest. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem vystúpiť pre tak veľkú takou skupinou ľudí. Volám sa Dora e, e, von Gist, e, som riaditeľka Úradu pre analýzu hospodárskej politiky. Snažíme sa sledovať takúto politiku v Holandsku, ale aj v zahraničí. Vnímame sa ako niečo ako Google Translate medzi výskumníkmi a direktívnymi orgánmi. Sme nezávislými, snažíme sa robiť výskum nezaujato a chceme Ehm, e, poskytovať e, e, relevantné závery. Boli sme inšpirácie pre EFS, pre mm, Rady pre konkurencieschopnosť, ale my sa zapodívame iba analytickou činnosťou. hodnotíme, či teda hodnotenie, či vlády konajú podľa pravidel, to je cudzia pozornosť, nie naša. Toľko o našej inštitúcii. A teraz k téme e, úlohy investícií, najmä verejných investícií pri podpore e, hospodárskeho rastu po veľkej recesii. Prečo máme takýto problém? Myslím si, že z tohto e, to jednoznačne vyplýva. Hospodársky rast je pomalý. Najlepšie predpovedy pre Európsku úniu hovorí o tom, že to bude naozaj veľmi pomalé E, predpovedáme, že v Unii to bude zhruba 2% a v eurozóne 1,7 až 1,9 na budúci rok. A čo je znepokojujúce, je vysoká nezamestnanosť. Veľká recesia spolu s finančnou krízou a eurokrízou stále e, ovplyvňuje súčasný stav. Máme tu prílišnú zrúznosť v súkromnom sektore. Domácnosti stále riešia problém e, krízy bývania Veľmi pomaly sa riešia e, problémy e, v bankovníctve, to má vplyv na poskytovanie úverov a e, stále pretrváva neistota ohľadom ďalšieho vývoja. Či musíme si zvyknúť na nové podmienky, na nový svet, alebo budeme môcť sa vrátiť k predchádzajúcemu stavu? Aké prejavy politiky to umožňa? Nechcem tým povedať, že E, politici sa tým nezopodívajú. Menová politika zohráva obrovskú úlohu, i keď stále sa hovorí e, o účinnosti kvantitatívneho uvoľnenia. E, taktiež sa hovorí o tom, či netreba viac zdôrazňovať fiskálnu politiku a podporovať verejné investície pri súčasných veľmi nízkych úrokových mierach a je tu možnosť dvojakého účinku Eh, a vplyvu z dlhodobého hľadiska na eh, tempy rast, eh, rastu HDP. Ako vyzerá situácia s investíciami? Na tomto obrázku vidíme, ako sa vyvedli investície od roku 1995 zistujeme, že investície predstavujú značné, per, značné percento HDP, v priemere 22, 22% pred krízou, v priemere a po roku 2008 investície sa prúdko znižujú. Tu máme na grafe žltou e, euro 15 štátov, eurozónu, potom Spojené štátu červenou Japonsko a OECD zelená. Vo všetkých e, skupinách krajín máme e, pokles investícií, ale niektoré krajiny už majú určitý náraz, najmä v Spojených štátoch a Japonsku. Skúsme sa pozrieť na rôzne druhy investícií investície e, e, môžeme rozdeliť na e, obchodné investície žltá do bývania zelená a verejné investície rozová alebo červená. Vidíme, že gro investície predstavujú súkromné podnikateľské investície, potom sú investície zelenou do bývania a červenou verejné investície. Zistujeme, že postupne e, sa mení dynamika Dobývanie investícií e, poklesli už od roku 2006. E, veľmi rýchlo reagovala po recesii e, podnikateľská sféra a verejné investície sa zatahovali pomalšie. A teraz trošku podrobnejšie o pokles investícií. Vidíme, ako sa to menilo v závislosti od času. Rovnaké farebné označovanie máme celkového poklesu investícií 2,4 HDP v porovnaní s priemernými hodnotami predtým. Máme tu e, dielbu práce medzi e, e, podnikateľskými a investíciami, investíciami to je 40%, ale verejné investície začali klesať tiež, ale neskôr. A to sú staré investície. Teraz sa objavili investície do výskumu a vývoja. A tu vidíme, ako sa vyvíjajú e, v závislosti od času oranžovou farbou, vidíme obdobie e, roku 2007 a zelenou 2012. E, vidíme, že investície do výskumu vývoja sa viac menej zachovali vidíme, že vo väčšine prípadov e, zelené slupce sú väčšie. Týka sa to aj do skupiny EU15. E vidíme, že e, do roku 2007 e, aj v skupine EU15 tiež sme pozorovali určitý rast. E, otázka znie, kam, sa, a, e, kam sú usmernené e, súkromné investície. Niektoré sú potlačené, niektoré sa obnovujú, budú rásť e, tak ako predtým alebo menej Samozrejme, to zatiaľ nevieme, ale máme určité predstavy. Domnievame sa, že hladina investícií sa môže vrátiť do optima. Nie je dôvod e, e, si nemyslieť, e, že to bude inak, ale napriek tomu to optima môže byť nižšie ako situácia pred e, krízou. Do určitej miery e, sme mali e, bublinu v oblasti e, e, bývania, takže nevieme, či sa tá e, vráti do e, rovnakých hodnot. E, kapitálová náročnosť hospodárstva sa znižuje, pretože e, keď e, ideme smerom k službám, potrebujeme menej kapitálových investícií, aj návratnosť takých investícií rastie. Niektoré ceny tiež e, klesajú, aj v oblasti informačno-komunikačných technológií máme nižšie ceny a s časom sa stráca HDP, čo znamená, že celková úroveň investícií bude nižšia. ak e, súkromné investície sa e, veľmi rýchlo nevrátia na pôvodnú úroveň, prečo by sme nemali investovať e, vo verejnom sektore? Máme teraz nízke úver, úrokové sázby, tak prečo to nevyužiť? Okrem toho, ECB si trošku zmenil svoj názor. Netreba si všímať nulovú úrokovú sázbu ECB Treba si uvedomiť, že e, e, verejné investície tiež sú spojené s, rizikom, s rizikom. Tu treba e, určitá riziková prémia. Čo je dobré, že prémia za risk sa znížila, ale nie do nuly v prípade verejných investícií. V každom prípade úrokové sadzby v súčasnosti sú lepšie ako v minulosti. Okrem toho, E, e, e, je tu istota, že prostriedky sa minú z určitých daňových úľav. ak budeme to robiť koordinovanie, potom všetky títo investície budú sa navzájom posilňovať. A samozrejme to má krakodový vplyv na výdavky podľa Keynesovej teórie, ale aj to má význam aj z hľadiska HDP. Som ekonomka a ekonomia vždy hovorí na jednej strane a na druhej strane. Takže aké sú e, argumenty proti e, e, verejným investíciám? Poprvé, investície zvyčajne smerujú do infraštruktúry, ciest, mostov, ale veď investície do školstva sú tiež dôležité nie sú to z technického hľadiska e, investície a štatistické úrady to tak berú a to je správne, ale keď si všímame e, eh, eh, účelnosť vynakladania prostriedkov, školstvo je veľmi produktívne z hľadiska dlhodobej návratnosti. E, lepšie vzdelanosť e, hovorí, e, vyústuje do e, vyšších miest e, 10 až 20 a to nesmieme prehľadať ďalší argument, e, všeliek. Jedno riešenie pre všetkých. To znamená, že všetky e, e, krajiny by mali venovať e, e, verejné investície e, školstvu. E, niektoré e, členské štáty majú menší e, manevrovací priestor z hľadiska e, e, e, e, finančnej udržateľnosti. Nie všetky trhy to dokážu uniesť a v niektorých štátoch e, Treba ešte zabezpečiť eh, plnenie eh, požiadavek paktu stability a rastu. Ale je tu ešte ďalší argument pre jednotné riešenie. Ukážem vám niekoľko obrázkov eh, súvisiacich s Holandskom. Dúfam, že mi to prepačíte. To sú výdavky v Holandsku do dopravnej infraštruktúry ako percento HDP. Ak sa na to pozrieme, zistíme, že Holandsko E, e, to neprehania v porovnaní s ostatnými krajinami, že existuje určitý priestor pre zlepšenie. Ale čo poviete, keď si všimnete tento obrazok? E, tu vidíme hustotu v Holandsku aj v iných krajinách. Vynakladáme veľmi veľa prostriedkov do, na dopravnú infraštruktúru, ale už v súčasnosti máme veľa ciest pozemných komunikácií a zdá sa, že ľudia si to vážia, pretože ak sa pozrieme na index Svetového hospodárskeho fóra, zistujeme, že v Európskej únii Holandsko je na najvyššej priečke. Takže ak sa pozrieme na výdavky, povieme, um, tu máme ešte e, nejaký priestor na zvýšenie e, e, výdavkov, ale ak sa pozrieme na výsledky, e, takýto záver nebude samozrejme. To isté sa týka aj výdavkov v e, Holandsku Samozrejme, všetky krajiny e, e, vynakladajú prostriedky na súkromné a verejné školstvo. To sú výdavky e, do ľudí. A ak zistíme, Holandsko je tu označené modrou, nevynakladá až veľa, ale výsledky nie sú až také zlé. My sme v hodnotení, v bodovom hodnotení sme vysoko, sme vpravo Ehm, môžete povedať, že e, takéto vykladanie prostriedkov nie je také efektívne. Ehm, ak chceme to e, urobiť hneď, istá otázka, nakoľko je to realizovateľné. Ako všetci vieme, e, verejné investície sa nevracajú veľmi rýchlo. V Holandsku možno, že máme výnimočné obdobie 7 rokov, ale ak zaplánujeme plánujeme budovania ciest pozemnej komunikácii, to sa neurobi za jeden rok. Takže sú tu určité argumenty za a proti isté prekážky. Máme tu eh, napríklad Junckerov plán, ktorý sa snaží eh, prekonať eh, tieto problémy, pretože niektoré členské štáty majú na to väčší manevrovací priestor. V niektorých krajinách sú potrebné e, e, e, väčší počet verejných investícií, keďže ide o Junckerov plán pre celú Európsku úniu. On zohľadňuje aj vonkajšie účinky, ale dokonca aj Junckerov plán nie je jednoduché správovať. To znamená, aj keď peniaze sa vyčlenia, musí sa kontrolovať, a napokon posledný obrazok. Myslím si, že na posilnenie hospodárskeho rastu sú potrebné aj ďalšie veci okrem investícií. Sú, investície sú dôležité vrátanie verejných investícií, ale sú tu ďalšie možnosti. Je možné investovať do inovácií a školstva. Ako som povedala predtým, je možné realizovať mm, štruktúrálne reformy a tam máme veľa čo získať E, výskum e, MMF e, hovorí o tom, ako je možné zvýšiť potenciálny rast HDP, keď presuniem regulačné bremeno. A sú tu ďalšie výpočty, napríklad keď budeme skôr robiť reformu pracovného trhu, ak vylepšíme regulačný rámec, je možné potenciálne zvýšiť HDP o 5 až 6 a reforma E, pracovného trhu môže pridať ďalších 3%, e, čiže nie je to zanedbateľné. Záverom, e, hospodársky rast bol pomalý, čo je ešte dôležité, nezamestnanosť sa znižuje veľmi pomaly, verejné investície majú svoju úlohu, ale nezobodajme na školstvo a neignorujme štruktúralne reformy. Tuto by som si dovolil skončiť. Ďakujem. Ďakujem. So the next speaker, thank you, thank you, Ďakujeme pekne, pani Fagest. Ďalej nasleduje pani Kiviniemi. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni, veľkým potešením eh, zúčastniť sa tohto stretnutia. Chcem sa poďakovať Holandsku aj Európskomu parlamentu za zorganizovanie tohto podujatia. Myslím, že téma je veľmi vhodne zvolená a Holandsko už odbydlo veľký kus práce v tejto oblasti. Predsedali ste MCM OSD minulý rok. Ja si spomínam, keď váš pán predseda vlády Mark Rutte navštívil nášho generálneho tajomníka. Mark nám vtedy povedal, že má tri priority pri predsedaní MCM. Investície, investície, investície. A tie sa dajú poňať v akomkoľvek poradí. Teda takáto kontinuita v podstate nadvezuje na Ehm, spoluprácu s nami ehm, v OECD. Na tejto prvej stránke mojej prezentácie nie sú žiadne nové informácie. Pani ehm, Van Gates vo svojej prezentácii už hovorila a veľmi trefne popísala aktuálny stav. Ja k tomu naozaj nemám príliš veľa čo dodať. Čo sa týka rastu, my chceme onedlho spustiť, e, konkrétne zajtra, náš e, predmedný, predbežný odhad rastu. Predpokladám, že tam nebudú príliš veľké prekvapenia rast. Žiaľ, zatiaľ ešte nedosiahol e, úroveň, ktorú by svet potreboval. Minulý rok bol sklamaním a tento rok zrejme nebude o mnoho lepší. Možno dojde k miernemu zlepšeniu oproti minulému roku. Ale najmä keď sa pozrieme na investície, a tiež na ľavú stranu grafu, na, teda ten na ľavý graf, celkové investície sa len vrátili na úroveň, e, na ktoré začali e, pri počiatku krízy. A keď sa pozrieme e, na nezamestnanosť, aj tam sú ešte veľké nedostatky v mnohých členských štátoch tam sa to podarilo minimálne znížiť. Je naozaj ešte veľmi veľa čo robiť, aby sa rast oživil. Na to totiž um, potrebujeme rast, aby sme mohli oživiť eh, ekonomiku a zamestnanosť. Čo si teda o tomto myslia podniky? Podniky sú naďalej eh, veľmi málo aktívne v investíciách, niekedy dokonca nie sú ani schopné investovať mm, tento graf vychádza z našich poznatkov z roku 2015, z nášho prieskumu. A keď sa pozrieme na dôvody, prečo sa výdavky pohybujú na tak nízkej úrovni, je za tým potlačený domáci a medzinárodný dopyt, ďalej pretrvávajúca politická neistota a tiež regulačné prekážky, ktoré bránia prínosným podnikateľským príležitostiam. V niektorých krajinách ide aj o finančné prekážky a obmedzenia. V mnohých e, členských štátoch eurozóny totiž, najmä tých, ktoré boli najmä zahnuté krízou, e, ešte stále sa znižuje možnosť bank poskytovať e, úvery. Keď sa pozrieme na verejný sektor a na investície do infraštruktúry, aj toto opatrenie ktoré musia dodržiavať strednodobé rozpočtové opatrenia obmedzujú. Čo teda my na úrovni OECD robíme s tým, aby sa situácia zlepšila najskôr? A to vidíte na tejto ďalšej stránke, keď si pomyslíme na krátkodobý rast. To by sa dalo o niečo viac dosiahnuť na fiskálnej stránke, aby sa zvýšil dopyt. Naše odhady hovoria, o tom, že ak by všetky krajiny OECD prijali opatrenia na zvýšenie investícií o 0,5 HDP, aký by to malo dopad na celkový rast HDP a aký dopad by to malo na úroveň verejného dlhu. Vidíme teda, že je možné prostredníctvom spoločného úsilia zvýšiť rast HDP a zároveň znížiť e, mieru dlhu. A dopady na úroveň dlhu by boli teda jednoznačne pozitívne. Tiež sme skonštatovali, že ak by eurozóna urobila tieto kroky sama o sebe bez ďalších krajín OECD, aj to by malo za následok pozitívne dopady, možno nie ako v prípade, že by sa k tomu pridali aj krajiny OECD, ale rozhodne by to pôsobilo takže tak pozitívne. A tak ako sa tu uvádza, kvalitné projekty by naozaj mali byť kvalitnými a tie štrukturálne politické opatrenia sa budú musieť plniť v praxi. Jedno z našich hlavných odporúčaní teda spočíva v tom, aby štruktúrne reformy naozaj sa vnímali ako nevyhnutné. Na tejto stránke vidíte, že vychádzajú z takýchto predpokladov. Vidíme, že mm, tempo predsadzovania reforiem je príliš pomalé v eurozóne. Pritom by takéto reformy zvýšili produktivitu, zamestnanosť a e, aj dlhodobú zamestnateľnosť. E, podstatné je aby sa zvýšila schopnosť firiem mm, dostať sa na nové trhy na domácej úrovni alebo medzinárodne. Teda opatrenia, aby pracovný trh aj e, trh s výrobkami fungovali čo najefektívnejšie. A tiež e, isté, že treba preskúmať e, stratégie inovácií, ako aj možnosti v oblasti vzdelávania odbornej prípravy. keď hovoríme o investíciách um, a o prospešnom prostredí pre investície, OECD aktualizoval svoj uh, rámec investícií, kde sa poskytujú rozsiahle plány v tejto oblasti. to by krajiny naozaj mohli uh, rozvinúť svoj systém na transparentnejší, jasnejší, predvidateľnejší tak aby vzniklo priaznivejšie prostredie pre investície. A tiež e, prosím sa tohto nástroja by krajiny mohli efektívnejšie presadzovať, podporovať investície a to vrátanie ekologických investícií. Naozaj vás chcem teda vyzvať k tomu, aby ste využívali tieto nástroje. Ďalej, pokiaľ ide o predpisy nariadenia na tejto stránke vidíte, že sú dosť veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami z hľadiska reštriktívnych eh, pravidel a opatrení v niektorých sektoroch naozaj bránia eh, tieto regulácie investíciám, eh, najmä v sieťových odvetviach, ako napríklad energetika, doprava a telekomunikácie. A toto zložité regulačné prostredie bráni e, investíciám aj vo všeobecnosti. E, Im, najmä sú ťažkosti pri investovaní do zahraničia. Nede tu len o reštriktívny charakter um, regulačného prostredia v danej krajine. Ide tu aj o to, nakoľko je to odlišné v porovnaní s inými krajinami. Teda s poznatkou OECD vidíme, že regulačná heterogénnosť znižuje e, e, celkové priame zahraničné investície aj mieru obchodu a je to teda rozhodne prekážka v hospodárskom raste Európskej únie. Malo by to byť vnímané ako priorita. Tiež sme zmerali, že napríklad 20-percentné zníženie e, tejto regulačnej heterogénnosti v jednotlivých krajinách EÚ by, mohli, by mohlo zvýšiť priame zahraničné investície v EÚ niekde na úrovni medzi 13 až 23 percentami. Kolektívne kroky v štrukturálnych reformách na úrovni EÚ by veľmi výrazne pomohli eh, multiplikovať tento efekt. Na tejto ďalšej stránke vidíme akýsi súhrno odporúčaní OECD Európskej únii Vychádzame tu z troch eh, prieskumov EDRC, eh, teda hospodárska revízia, ktorá sa poskytuje každej jednej členskej krajine a Európskej únii každý druhý rok v maji alebo v júni. Ďalej sú tu nedávne vyhlásenia o tom, čo by sa malo v tejto oblasti urobiť, ale pokiaľ ide o investičný plán v Európe, my sme jeho veľkým podporovateľom a zastancom. Rozhodne ho um, ehm, pretlačujete aj naďalej. Tento plán fond FC by mohli byť mimoriadne prospešné pre celú eurozónu v, eh, v zmysle zvyšovania investícií. Bude potrebné však akceptovať vyššiu mieru rizika, to je dôležitý predpoklad ak by sa mal splniť ten cieľ 350 miliardových investícií v priebehu troch rokov, teda vyššia miera rizika než väčšina investícií, ktorá sa už teraz eh, poskytuje na úrovni bank. Nejde tu však len o regulačné prostredie v samotnej EÚ. Treba sledovať aj to, čo sa deje mimo EÚ. Aj to je mimoriadne dôležité. A OECD zohráva významnú úlohu aj v investičnej agente G20 a tiež v snahe zohľadniť aj aspekty, ktoré oni uvádzajú vo svojich správach. Je dôležité posilniť najmä dlhodobé financovanie inštruciálnych investorov, aby sa podporili potrebné investície na boj proti klimatickým zmenám a na prekonanie nedostatkov v infraštruktúre. Táto výzva je jadrom dlhodobých investičných projektov OECD. Vďaka tomu sme schopní poskytnúť eh, našim členským štátom naozaj efektívne poradenstvo v tom, ako zvýšiť eh, efektívnosť investícií aj do infraštruktúry. A tu je na záver súhrn toho, čo som vám chcela povedať. Teda sú potrebné fiskálne nástroje na podporu krátkodobého agregovaného dopytu a tiež reformy na ostranenie regulačných prekážok, ako aj na podporu dlhodobého financovania. Financovanie totiž je naozaj mimoriadne dôležité, najmä e, v prípade európskych krajín e, je to konkrétne financovanie malých stredných podnikov. Tu Európska únia zaostáva za Spojenými štátmi americkými. Je to však ešte jedna výzva, ktorej Európska únia čelí, a síce politická neistota. Aj toto sa bude musieť eh, riešiť na európskej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni. Toľko teda pohľad OECD na eh, prípadne ďalšie kroky. Veľmi rada budeme s vami diskutovať aj podrobnejšie o týchto veciach. Thank you very much. We have... Ďakujeme veľmi pekne. Vypočuli sme si teraz dve stanoviska, dve prezentácie. A teraz e, otvárame diskusiu všetkým záujemcom obe tieto prezentácie sa venovali čiastočne analýze problému aktuálneho stavu. E, skonštatovali obe rečničky, že rast je naozaj veľmi pomaly a v oboch prezentáciách boli aj odporúčania. Počuli sme o tom, že sú potrebné verejné investície, investície pre Európu, tiež, že sú potrebné štrukturálne reformy a tiež, že rýchlosť reforiem sa výrazne spomalila a mala by sa zrýchliť. Tiež sa hovorilo o harmonizácii regulačného prostredia, ako je posilnení jednotného trhu. Ja tu nechcem opakovať všetky odporúčania, Chcel som to len takto v krátkosti zhrnúť. Teraz teda otváram diskusiu. Ocenili by sme, ak by ste reagovali navzájom na seba v diskusii. Chce, prosím, niekto začať? Nech sa páči. Ehm, budem vás vyvolávať podľa čísla. Číslo 66. Vidíte to aj na svojej strane ehm, miesta, kde sedíte. Ehm, ďakujem pekne. Blahoželám e, obom rečníčkam k vynikajúcej prezentácii. Chcel by som e, doplniť jednu vec, ak dovolíte. A síce ide o investície, o pozornosť súkromným investíciám. Keď padne rozhodnutie investovať, e, kľúčovým prvkom sú náklady na financovanie. V priebehu krízy sme boli svedkami toho, že v mnohých regiónoch v Európe boli tie náklady na financovanie vyššie než návratnosť investovaného kapitálu. Teda ak sa súkromná firma rozhodne investovať, je veľmi zdráhavá, keď je výsledok takýto. V mnohých týchto prípadoch náklady financovania sú nižšie ako návratnosť kapitálu a pritom je tu um, stimul zvyšovať investície. Myslím, že toto by boli dva eh, dôležité skutočnosti, ktoré by sme mali zohľadniť e, ďalej. E, vieme, že náklady na e, financovanie, dostupnosť financovania nie je rovnaká. Zdá sa, že tu dochádza k istej diskriminácii aj v súvislosti s úverovým rizikom. Sme svedkami ešte stále kontaminácie štátneho nákladu na financovanie. A to sa prejavuje potom aj v súkromnom sektore. Ja sa teda chcem opýtať, ako môžeme umožniť e, našim firmám znížiť e, toto riziko e, nízkej návratnosti investícií a oddeliť tú napojenosť na štátny dlh ďalej. Číslo 62. Reagujete na eh, predchádzajúceho kolegu? Nie. Um, ja mám eh, inú poznámku. Chce niekto prosím zareagovať eh, na toto prvé vystúpenie, na náklady financovania? Ani z radou panelistov nechce nikto zareagovať? Dobre, takže číslo 62, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať obom dámam za ich prezentácie. Považujem ich eh, vyjadrenie za veľmi užitočné v tomto kontexte. Hospodárska a finančná kríza znamenala, že Európska únia a členské štáty čelili problému veľmi nízkych investícií Najvyššia úroveň bola v roku 2007, ale okrem toho došlo k zníženiu o 15,6 v priebehu krízy. V niektorých krajinách Južnej Európy eh, tento pokles bož bol až na úrovni 40 až 50 Teda hospodársky rast eh, sa spomalil a to má dopad na rozvoj a konkurencieschopnosť. A tiež je tu nedostatok kapitálu. Nie je teda možnosť, e, aby Európa zaznamenala hospodársky rast, aby sa vytvorili nové pracovné miesta. Vo včerajšej prezentácii pán Juncker hovoril o dvoch dôležitých pilieroch či osiach v snahe hľadať riešenie na problémy Grécka, reformy a investície. To boli tieto dve osy a predseda Európskeho parlamentu, pán Schulz, hovoril o dramatickej kríze v Grécku kvôli prítomnosti mnohých utečencov. Vieme, že komisia schválila viacero opatrení na financovanie investícií z nového rozpočtu EÚ. Mali by sme všetky tieto prvky zohľadniť. A využiť ich pri hľadaní riešenia. Investičný plán pre Európu si kladie za cieľ prekonať všetky prekážky e, investícií, aké Junckerov plán je e, hlavným jadrom tohto prístupu tento investičný fond. E, chce sa totiž orientovať na investície do vzdelávania, výskumu, inovácií, obnoviteľných zdrojov energie, infraštruktúry a tak ďalej. Preto musíme zaujať konštruktívny prístup k eh, problému nedostatku investícií v Európe. Žiaľ, v Grécku investície sú naozaj na zanedbateľnej úrovni. Mali by sme využiť prínosy jednotného trhu, mali by sme znížiť mieru eh, byrokratickej záťaže a mali by sme vždy konať eh, rozhodne a transparentne a snažiť sa prekonať akékoľvek prekážky investícií a snažiť sa prilákať viac súkromných investícií, tak aby Európa opäť prosperovala vďaka rozsiahlým investíciám. Takýmto spôsobom eh, získame úspech na medzinárodnej sfére a tiež výrazne prispiejeme k obchodu a investíciám globálne. Ak chceme byť konkurencieschopnejší v porovnaní s krajinami s nižšími výrobnými nákladmi, musíme prijať konkrétne opatrenie. Toto je jediný spôsob, ako vytvoriť priestor stability a prosperity pre všetkých občanov EÚ a najmä pre krajiny, ktoré čelia naozaj bezprecedentnej kríze v posledných rokoch, ako Grécko. Um. Ďakujem pekne. Bolo tu jasné vystúpenie z vašej strany a síce, že investičný plán je e, jadrom plánu. Chcel by na to niekto zareagovať? Vy máte teda pozitívny náhľad. Viac názorov na plán EPSI číslo 154 z nemeckého parlamentu. Súhlasím úplne s greckým kolegom v jednej veci. Potrebujeme viac súkromných investícií. Junckerov plán a ostatné opatrenia EÚ sú dôležité, ale nahrádzajú súkromné investície. A tie sú možné iba, keď existuje dôvera. E, dôvera a stabilita. Ja viem, že mám vládu, ktorá koná zodpovedne, keď viem, No, že mám aj spolahlivú administratívu, keď viem, že mám zamestnancov, ktorí nebudú štrajkovať každé tri týždne, čiže keď dôverujem krajine a ekonomickému systému a preto je to to najdôležitejšie pre mňa v Európe, teda dôvera a tu vytvoríme iba, ak budeme spoločne riešiť krízu. Aj o tom hovoril grécky kolega. Je tu migračná kríza a tá sa dotýka tak Grécka ako aj Nemecka, Švédska a ostatných. A ak chceme mať investície aj súkromné, súkromné vďaka podpore dôvery, tak e, musíme spoločne riešiť tieto krízy. Ani v Grécku, ani na Balkáne, ani v mnohých iných krajinách nemôžeme e, dúfať, že budeme mať investície, ak nebudeme riešiť krízy a preto som za to, aby sa pokračovalo v spoločnom eh, reformnom úsilí, aby sme využili nadchádzajúci sami na spoločné riešenie problémov. Ďakujem pekne. Takže nielen FC nahradí investície, ale dôvera. To je to slovo, ktoré som počul e, viackrát. Dôvera a schopnosť spoločne riešiť problémy. Chcel by na to niekto niečo povedať eh, k investičnému plánu. Eh, číslo 9, opäť meno a parlament. Eh, som z holandského parlamentu. Hovoríme o potrebe súkromných investícií. Reagujem na nemeckého kolegu a na to potrebujeme dôveru. Ale nádovšetko. všetko Podniky, ktoré majú veľa prostriedkov pre investície všeobecne, potrebujú veriť aj, že bude dopyt po ich službách alebo tovaroch. A hlavná otázka je, ako sa dá investovať a aké investície potrebujeme pre inkluzívny rast, ktorý zaručuje aj budúci dopyt teda, aby eh, eh, boli vždy spotrebitelia. Ďalšia reakcia číslo 31, opäť prosím meno a parlament. Maris Laure z Estonského parlamentu. Súhlasím s kolegom, čo sa týka eh, súkromných investícií, tie vytvárajú rast. Ak hovoríte s podnikateľom, tak vám povie, že chyba dôvera Súvisí to s celkovým ekonomickým kontextom, ale e, v uplynulom roku sme videli, že ich znepokojuje ešte aj politická situácia. Nehovorím iba o kríze migrantov, ale aj e, o tom, čo robí Rusko. Teda o tom všetkom, čo sa deje. Musíme v prvom rade vyriešiť tieto otázky a potom sa popasujeme, budeme môcť popasovať s rizikami. E, ja som počula, že sa ľahšie získavajú požičky, ak ste veľkým podnikom. Problémy majú menšie podniky a v Estonsku tie malé sú skutočne malé. V európskom meradle 20 e, zamestnancov, to už je e, dosť slušný podnik u nás. Aby ste mali predstavu a im sa ťažko získavajú finančné prostriedky, aj keď sú nízke úroky, pretože banky, ktoré sú medzinárodné, sú znepokojené mnohými aspektami, aj keď sa to netýka iba Estonska, ale celej Európy. Takže aj s tým sa musíme popasovať. Tie prezentácie boli veľmi dobré a ja ako ekonomka by som rada hovorila o každom jednom bode, aj keď viem, že na to nemáme čas. Ešte stále si myslím, že sa týmito otázkami môžeme, e, musíme zaoberať, teda ako zvládnuť všetky tieto rizika. Ďakujem. Čiže dôvera, spoločné riešenie problémov, nielen geopolitických, ale aj ekonomických. Hovorili ste o financovaní, o tom hovorila aj pani von Hest, a hlavne v prípade malých a stredných podnikov. Chcel by sa k tomu ešte niekto vyjadriť, možno, že s nejakým odporúčaním. Nech sa páči. Ďakujem. Pán Gešepe z Bulharského parlamentu. Dve pripomienky. Po prvé, súkromné a verejné investície sú skôr odlišné. Ak sa na to pozriete ako na príležitosť vytvoriť e, verejno-súkromné partnerstva, tak je to niečo iné. Tak vypočítame verejné investície, tak e, tá investičná jednotka musí byť e, znásobená troma či štyrmi, ak ide o to pritiahnuť súkromné e, investície, či už ide o infraštruktúru alebo priemysel. Treba mať rozpočtové stimuly a, a napríklad aj Junckerov plán. To bude mať pozitívny dopad na ekonomický rast v Európe a taktiež treba venovať mimoriadnú pozornosť e, bankám, ktoré sa zameriavajú na PPP projekty. E, častokrát sa hovorí o ťažkom prístupe k úverom a preto si myslím, že Európska komisia, národné parlamenty a vlády musia zamerať práve na takéto banky, ktoré môžu byť videné ako sprostredkovateľom úverov pre malé a stredné podniky. neviem, neviem, aké presne banky to boli. Sú to špecializované verejné banky, ktoré sa financujú cez súkromný trh, ale získavajú úvery za veľmi e, zvýhodnených e, podmienok a môžu ich potom takto e, posunúť malým a stredným podnikom. Číslo 36. Ďakujem. Francesco Caria, Cariello z talianského parlamentu. Prejdem do taliančiny. Talianské podniky na to, aby mohli investovať, musia čeliť e, menšej byrokracii a, a taktiež potrebujú väčšiu bezpečnosť Toľko k súkromným investíciám. Podľa nás Junckerov plán, najväčší investičný plán EÚ, neumožňuje uskutočniť to, čo som spomenul. Ide o to priťahnuť súkromné investície, ale bolo by potrebné sa vyhnúť vzniku akýchsi dominantných pozícií na trhu a brániť teda konkurencii. Pretože ak e, investujete do e, súkromných investícií, do súkromných podnikov, tak sa e, vytvárajú podmienky pre štátnu pomoc pre niektoré súkromné subjekty. To neulahčuje konkurenciu. No a iné podniky, ako sa už povedalo, by mohli nemať už e, možnosť e, využiť rovnaký investičný nástroj. Takže investičný, e, pardon, Junckerov plán by mohol sa zamerať na e, zníženie byrokracie a na uľahčenie situácie pre podniky, tak aby im bola možná konkurencia. 383 teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Budeš prikl zo Slovenska. Ja som veľmi rád, pretože sa nepýtame, či e, áno alebo nie investície. Odpoveď je jasná, potrebujeme ich. Vítam všetkých všetky investície v oblasti infraštruktúry. Musíme investovať do budov, bytov, ciest, e, železničných dráh a tak ďalej. Pretože to je e, e, dobré pre mobilitu a mobilitu pracovníkov. Ale sú tu aj investície do vzdelávania. To je veľká pridaná hodnota hlavne vo svetle pracovného trhu. Ale musíme si položiť niekoľko otázok. Musíme si na ne aj zodpovedať. Poprvé, prečo potrebujeme investície? Potrebujeme ich preto, pretože veľa hovoríme o zadlžení a to potrebujeme znížiť. To je predpoklad pre e, silnejší ekonomický rast. Naviac ja sa zaoberám zamestnanosťou a sociálnymi politikami podrobne. Je potrebné sa ubezpečiť, že sa miera zamestnanosti zvýši a nezamestnanosti zníži. Kto má teda investovať? Myslím, že tak verejný ako aj súkromný sektor. Samozrejme s nejakým správnym pomerom Neviem e, ešte, e, aký mám názor na PPP partnerstva, ale tie sú e, asi potrebné, pretože investície potrebujeme vždy a všade. A tým skončím. Ako teda sa postaviť k investíciám? Treba zodpovedať dve otázky. Poprvé, musíme byť realisti, čo sa týka návratnosti tá nebude okamžitá, niekedy to trvá dlhšie. Po druhé, a to je tiež veľmi dôležité, štát a banky uľahčujú investície a štáty sú zodpovedné za finančnú e, krízu e, v roku 2008. Musia teda pomáhať investorom ale aj banky e, sú zodpovedné, e, musia ponúkať nízke úrokové sadzby a štát sa ešte musí ubezpečiť, že niektoré dania a poplatky budú pre investorov znížené. E, musíme taktiež znížiť byrokraciu v maximálnej možnej miere. Ďakujem. Ďakujem. 283 teraz. A potom ostanú slovo panelisti. Ja som e, z Lotyšského parlamentu. Ak tomu rozumiem dobre, tak hovoríme o bankách, ktoré by mohli byť iniciované štáty, štátom. Prečo nehovoríme o e, Eh, rozvojových bankách, eh, ktoré by vlastnili štáty, tomu nebráni, nebráni európska eh, legislatíva. Banka by mala možnosť získavať kapitál a potom by mohla požičiavať reálnej ekonomike. Boli by tu špeciálne E, programy, teda vytváranie nových aktív a teda nespôsobovalo by to infláciu. E, požičky by boli e, udelované v rámci rozvojových plánov a to je dôležité pre krajiny, ako je Lotyšsko. A treba prispieť ku konkurencieschopnosti ja chcem pripovediť, že situácia v Lotyšsku sa veľmi podobá na Nemecko po druhej svetovej vojne. Nemeckí podnikatelia nemali prostriedky ani zábezpeky, žiadnych e, pracovníkov v podstate. Nemecko to vyriešilo tak, že vytvorili štátne banky a banky e, miestných samozpráv No a tým sa dostali z krízy. Takéto rozvojové banky vlastnené štátom by boli najlepšou cestou k zvýšeniu investícií. Teraz panelisti, mali sme totižto viacero vystúpení k investíciám, k úlohe EFSI, k dôvere. Hovorilo sa aj o rozvojových investičných bankách vlastnených štátom, Mali has stredných podnikoch. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za veľmi zaujímavé námety a živú diskusiu, veľmi priliehavé e, otázky. Chcel by som sa viedeli, chcel by som sa vedeli otázky dôvery e, chýbajúce investície do značnej miery e, e, vysvetľuje nedostatok dôvery. A o tom svedčí aj naše zisťovanie jeden z dôvodom, prečo e, e, spoločnosti sa zdrhajú e, realizovať investície, to je neistota z hľadiska politiky, regulácie. Takže v eurozóne musíme čeliť viaceré problémy vrátane migračnej krízy, ale to je dôležité, aby sme nenechali padnúť šengenský priestor. Ale keď sa dívame na jednotlivé údaje z uplynulých rokov, musíme si uvedomiť, že nie je jednoduché vysvetliť, prečo dostávame takéto údaje, takéto čísla. Okrem iného e, sme dospeli k názoru, že keď úrokové e, sazby sú tak nízke ako v súčasnosti, v súvislosti s oslabením eura a s nízkymi e, cenami ropy, Treba si uvedomiť, že vzhľadom na to e, minulý rok e, e, hospodársky rast Európy mal byť o 1% vyššie, ale nestalo sa tak. A počas ostatných 50 rokov iba počas 5 rokov tempy rastu ekonomiky boli rovnaké alebo nižšie ako HDP. A v rokoch pred krízou E, to bolo tiež e, dvojnásobne porovnanie s e, tempom HDP, ale minulý rok sme nemali recesiu na rozdiel od predchádzajúcich období, keď tempy rastu boli nižšie ako tempo rastu HDP. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že súkromné investície naozaj treba posilniť a že tomu bráni neistota Minulý rok, dokonca v Spojených štátoch, e, americké podniky e, tiež by mohli e, investovať dvojnásobne viac, ako urobili v skutočnosti, vzhľadom na disponibilné prostriedky, bez toho, aby si požičovali. Takže aj tam je obdobný, obdobná situácia, chýba dôvera. Ale čo s tým v eurozóne? Eh, okrem iného eh, som eh, zdôrazňoval význam prehlbenia jednotného trhu, vylepšenie jeho fungovania. Napríklad odvetví služieb. Potrebujeme ambicioznejšie uplatnenie smernice o službách a to vytvorí 0,6 až 2 rastu HDP na výše. A to je len jedno odvetvie Takže lepšie fungovanie jednotného trhu, jeho prehlbenie, e, e, to sú potrebné veci. Hovorili sme o e, kapitálovej únie, digitálnom jednotnom trhu a jednotnom trhu v oblasti energetiky. Ďakujem pekne. Vráťme sa k prehlbeniu jednotného trhu, potom ako ďalšia rečnička sa vydrí. Ďakujem pekne. Veľmi sa mi páčili vaše reakcie na naše vystúpenie súhlasím, e, e, e, súhlasím v OECD, že posilnenie dôvery je mimoriadne dôležité. Naozaj v niektorých členských štátoch únie sa darilo lepšie obnovať dôveru ako v iných. Takže nie je to vždy až také smutné. Ak si počínate správne, potom sa to oplatí. Myslím si, že neexistuje nejaké zázračné riešenie robíme spoločne e, veľa vecí a potom to by malo zapadnúť do seba. V otázke, e, v otázke súkromných investícií e, súkromný sektor musí vidieť príležitosti na odbyt či už v zahraničí alebo doma s tým, aby investícii neboli brzdené. Takže treba odstraňovať byrokratické prekážky tam, kde sú zbytočné sú jedna z možností, pokiaľ ide o úvery a problémy s ich získavaním. Ak porovnáme EÚ e, so Spojenými štátmi pri riešení bankovej krízy, mali sme značné rozdiely v Spojených štátoch. V podstate veľmi rýchlo očistili banky a v eurozóne v Európe nám to trvalo dlhšie a pokiaľ je tu naozaj potreba e, uzdraviť niektoré banky, netreba s tým váhať, treba to e, urobiť promptne, pretože čím skôr sa banky dostanú do normálu, tým rýchlejšie budú vedieť e, úverovať. Pokiaľ ide o úverovanie malých a stredných podnikov, tento problém pretrvová aj v Holandsku, nie jednoduché ho riešiť Malé stredné podnik sú, podniky sú spojené s väčším rizikom, preto poskytovanie úverov e, je drahšie. A okrem toho dostávajú menšie úvery, to znamená, že z hľadiska banky je to nákladnejšie. Na strane druhej e, z toho pre mňa e, nevyplýva, že treba poskytovať úvery bez akýchkoľvek zabran štátnym podnikom ak e, e, chceme investovať e, kapitál, chceme tam mať aj najväčšiu návratnosť. Štátne podniky môžu byť organizované rôznym spôsobom, ale nemôžeme sa vyhnúť tomu, aby úvery sa pridelovali nie tam, kde je to výhodné politikom, tu nikoho nechcem uraziť, ale tam, kde to dáva zmysel z hospodárskeho hľadiska. Ďakujem pekne. Ďakujem. A táto e, vaša posledná poznámka ohľadom štátnych podnikov e, e, zapadá do toho, čo tu odzniela tu vpredu o tom, že štátne banky, prípadne verejný kapitál môže vytlačať súkromný kapitál. Nejaké následné poznámky? Nech sa páči. Poprosím vás, prihlastiť sa Jores Bachem som e, poslancom Holandského senátu, čím viac e, počúvam e, predstaviteľa, predstaviteľku OECB, a, ale aj ECB, tým viac sa mi zdá, že hneď od začiatku jednotný trh a integrácia bola podstata Európskej únie. Keď sa dívame na podnikovú sféru, aj podniky potrebujú určitý rozsah vrátania trhu a v Európskej únii existujú určité regióny, ktoré nikdy v živote nie prilákajú investície. Investície prídu do väčších e, oblastí únie v prípade, že dosiahneme harmonizáciu trhu. Potom e, sa to bude šíriť a to bude e, prinašať väčší, podstatnejší a správnejší osoch každému. Takže harmonizácia je v podstate primárnym faktorom. E, a myslím si, že e, v súvislosti s Junckerovom e, plánom treba ešte doplniť niečím z hľadiska vnútorného trhu. Od roku 2005 tento proces sa spomalil a o tom sa veľmi málo hovorí. Som rád, že táto otázka sa nastolila a nepochybne to treba urobiť. Takže a čo môžeme v tejto e, veci urobiť? Pretože aj e, myslím si, že e, kolegyňa jasne povedala všetkým poslancom z národných parlamentov a z Europarlamentu o tom, že reformy sa spomalujú a naozaj tu treba urýchliť toto. Dovolte, aby som ešte niečo doplnil. Domnívam sa, že štruktúra Európskej komisie je do značnej miery kritizovaná, ale na druhej strane sú schopní harmonizovať napríklad e, smernica o službách inde, ale e, nie robí sa to všade. E, myslím si, že máme všetky predpoklady s výnimkou politickej vole. Máme nejaké e, ďalšie názory ohľadom e, posilnenia, urýchlenia, harmonizácie a prehlbenia e, jednotného trhu. Nejaké ďalšie námety? 49 číslo 49, nech sa páči. Dobré poludne. Česká republika, Senát. Vrátil by som sa k investíciám Európskemu fondu pre strategické investície, k fondu EFSI. Náš Senát pozitívne vníma e, tento fond ako nástroj e, primárne na posilnenie verejných a súkromných investíc e, v snahe posilniť hospodársky rast v Európskej únii Vrátim sa k tomu, že náš štát prostredníctvom priemyselných zón podporuje prílep eh, zahraničných investícií. Eh, eh, v rámci 8, 28 zrejme nedokážeme zrejme investovať vo veľkom rozsahu a v našich priemyselných zónach máme nové investície z Korejskej republiky, najnovšie z Čínskej republiky, vyrábajú tam auto Toyota, mm, Citroën, Peugeot a podobne k tomu fondu pre európske strategické investície by som e, chcel povedať, e, pripravuje sa určitý zoznam a tu by sme uvítali maximálnu transparentnosť pri príprave zoznamov projektov vhodných na financovanie z FC, či už na národnej úrovni alebo na úrovni Európskej únie s tým, aby to bolo transparentné aj z hľadiska výberu konkrétnych projektov Zároveň považujeme za dôležité, aby pri voľbe vhodných projektov sa náležitým spôsobom zohľadňovalo tematické zameranie programu Európskej únie, či už ide o horizont 2020, CIF a podobne. Toľko e, e, naše skúsenosti z e, malej Českej republiky. A predsedu e, Senátu sme poverili, aby to postupil e, Európskej komisie. Podporujeme dôkladne vyhodnotenie fungovania e, FC v roku 2018 s prihľadnutím na reálny dopad na investície Európskej únie a tvorbu nových pracovných miest. Ďakujem. To bolo jednoznačné. Vrátili ste sa k FC. Je jasné, že to podporujete. Máme ešte niečo? Týka sa to ESI alebo niečoho iného? Nech sa páči, mm, nazvite sa. Vážený pán predseda, volám sa Ola Vinisila z e, Fínskeho parlamentu. Ďakujem za naozaj vynikajúce vystúpenia na úvod. E, investície naozaj sú rozhodujúcim faktorom na oživenie európskej ekonomiky a nastolenie hospodárskeho rastu a tiež tu ide o dôveru, tak aby vznikla v ekonomike dostatočná dôvera pre investorov, aby sa odvážili. Čo sa týka bioekonomiky a čistej technológie, vo Fínsku považujeme eh, za veľmi dôležité spustiť tieto sektory Ehm, chcem sa opýtať e, našich rečníkov, či by sa Európska únia mala intenzívne venovať e, bioekonomike a čistým technológiám vzhľadom na klimatické zmeny v tomto prostredí. Ďakujem. V poriadku, skúsme e, nastaviť tieto otázky, či treba investovať konkrétne do čistých technológií Takže po ďalšej otázky e, vrátime slovo e, rečníkom. E, ďalšia otázka 347. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, a advokátierky, teda zastupujem maďarský parlament. Chcel by som hovoriť o podiele úverov a grantov Domnievame sa, že vhodný európsky prístup k posilneniu investícií by mal e, využívať e, správny pomer medzi grantmi a úvermi. Granty totiž e, boli vhodné na to, aby pomohli menej vyvinutým krajinám dobehnúť to, čo zaostávajú, zabezpečiť súdržnosť v decembri roku 2014 sme schválili plán na hospodárskú obnovu a mm, vysoko oceňujeme e, zámer Európskeho fondu strategických investícií. Domnievame sa, že aj granty by bolo treba zachovať a používať popri úveroch pretože mm, máme e, nerovnakú úroveň e, e, vývoja členských štátov a na zabezpečenie súdružnosti aj granty sú potrebné. Maďarsko víta zriadenie Európskeho fondu strategických investícií. Radi by sme ho využívali ako doplnkový finančný nástroj. Viacerí z prítomných povedali, že treba zjednodušiť proces podávania žiadosti. Takže boli tu viaceré e, poznámky ohľadom e, FC. Požiadal by som našich panelistov, aby sa vyjadrili. E, boli tu viaceré pripomienky ohľadom transparentnosti fungovania FC a príslušných kritérií, ktoré sa pri tom uplatňujú. A druhá otázka sa týkala toho, či FC by mal konkrétne investovať do tzv. čistých podnikov, čistých technológií. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Pani Kiviniemi, ďakujem, pán predsedajúci. Čo sa týka eh, možnosti eh, pre eh, investície do čistých sektorov ekonomiky aj do obehovej ekonomiky. Ja to vnímam ako oblasť s obrovským potenciálom, vzhľadom, keď si vzme, vzhľadom na výsledky dohody z Paríža, z konferencie COP21. Sú to obrovské výzvy pre celú Európsku úniu, aby naozaj dosiahla všetky ciele, ktoré boli schválené. Nepodarí sa to len tu v Európskej únii, aj ostatné krajiny isté, že musia tiež eh, svoje ciele tiež plniť. Teda mm, v celosvetovom meradle je v tomto sektore podľa mňa obrovský potenciál. Komisia, myslím, je doposiaľ veľmi aktívna v otázkach bioekonomiky, obehovej ekonomiky snaží sa podporovať e, v tomto smere aj členské štáty, aby vytvárali prostredie, v ktorom by e, bioekonomika a aj obehové hospodárstvo e, mohli pôsobiť čo najefektívnejšie. Pokiaľ ide o fond FC, ja by som sa nechcela vyjadrovať potrebnostiam. To má skôr podľa som Európska únia, ako to chce štruktúrovať, e, ale podľa mňa tento fond by mal naozaj priniesť pridanú hodnotu. Mal by vytvoriť investície, ktoré možno budú mať e, o niečo e, vyššie riziko ako bývalé formy financovania Európskej investičnej banky, tak aby to prinieslo naozaj nejakú pridanú hodnotu, aby Eh, sa to osvedčilo a tiež by to prilákalo aj eh, financovanie súkromného sektora. Myslím, že toto by podľa mňa boli kritéria, ktoré by sa mali splniť. Eh, ak dovolíte, chcela by som ešte zareagovať. Niektorí sa vyjadrili k inkluzívnemu rastu. OECD intenzívne pracuje na téme inkluzívneho rastu. My pod týmto pojmom rozumieme to, že keď tvrdíme, že musíme eh, liberalizovať eh, trh eh, s výrobkami aj s prácou. Zároveň musím povedať, že budú potrebné prijať potrebné rozhodnutia, ktoré sa postarajú ľudí, ktorí strácajú prácu kvôli liberalizácii trhu. Niektoré firmy budú čeliť bankrotu, ale ich zamestnanci a všetci zainteresovaní by mali mať možnosti um, rekvalifikácie a tiež uh, isté náhrady, aby našli miesto niekde inde na pracovnom trhu. Teda je dôležité poskytnutie podporu aj z hľadiska vzdelávania, kvalifikácie a tiež e, by sa to malo využiť aj v celom systéme inovácií. Aj toto podľa mňa treba vziať do úvahy v tomto pojme inkluzívneho rastu. Ďakujem pekne, pani Fangest. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja súhlasím s kolegyňou z OECD. Chcela by som predsa len ešte dodať dve ďalšie poznámky. Pokiaľ ide o zmenu k udržateľnej ekonomike, myslím, že je dôležité nepozerať sa len na investície, ale na celú škálu politiky v oblasti životného prostredia. Zdá sa, že systém ETS v súčasnosti nefunguje na to, aby sa zlepšilo toto obchodovanie s emisiami. Budú potrebné aj investície, ale bude potrebné skutočne aj reformu celého tohto systému ETS. Aspoň v Holandsku, eh, keď si zanalizujeme eh, náklady a výnosy niektorých tých investícií, zdá sa, že nie sú veľmi pozitívne, pretože eh, systém ETS to všetko v podstate podkopáva. Podľa mňa by to mala byť kombinácia a ďalšie témy, inkluzívny rast. Diskutuje sa e, veľa o zmáhajúcej sa nerovnosti v spoločnosti, ale keď sa pozrieme na čísla, táto nerovnosť sa objavuje čoraz preto, pretože dopyt e, e, po vysokozdelených ľuďoch je vyšší než ponuka Myslím, že teda podpora vzdelávania by bola prospešná pre obe strany, pomohlo by to aj samotným jednotlivcom a tiež by sa e, napravili e, nerovnosti v rozdielovaní príjmu. Ďakujem. Ďakujeme. Obe ste otvorili témy aj širšie, nad rámec investícií. Vypočuli sme si jasné výzvy na urýchlenie reštrukturalizácie práce, taktiež sa tu spomenulo vzdelávanie, systém obchodovania s emisiami. Otváram teda diskusiu na akékoľvek posledné vyjadrenia od delegátov, ktorí sa chcú vyjadriť okrem investícií, okrem fondu FC aj k iným témam, na ktorých eh, treba pracovať. Môžete sa vyjadriť v podstate k čomukoľvek, čo považujete za dôležité, okrem agendy investícií, na ktorej musíme pracovať. Nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať pani Kiviniemi na tému verejných investícií. Spomenuli ste, že sú jednoznačne potrebné verejné investície, zatiaľ čo vaša holandská kolegyňa je o niečo skeptickejšia. V Holandsku je minimálna požiadavka miery návratnosti 4,5 vo verejných investíciách. A to súvisí e, s rizikovým e, narastom 3 e, z hľadiska daní. To potom vychádza tak, že mnoho projektov nie je ziskových. Ja sa chcem opýtať, či súhlasíte s takýmto rizikovým príkladkom 3% v prípade verejných investícií a ak áno, ako to súvisí s vašim názorom, že je potrebný viac verejných investícií na podporu hospodárskeho rastu. Nech sa páči. Ďakujem. Pokiaľ ide o krátkodobé opatrenia, v mnohých európskych krajinách sa to implementuje ako spoločné opatrenie v celej eurozóne. Ak by sa to teda takto uplatnilo, bola by to jednoznačná podpora ekonomiky a eurozóny bez toho, aby sa zvýšila miera dlhu. Teda tieto investície sú potrebné, ale ja som zdôraznila aj to, že by to nemali byť akékoľvek investície. Mali by to byť e, podrobne preskúmané investície, aby naozaj boli prospešné pre ekonomiku a tiež, aby boli dlhodobo prínosné. Kritériá by mali byť e, teda veľmi vysoko nastavené a tieto investície by sa mali vnímať aj v kontekste dlhšieho obdobia niekoľkých rokov. Teda kritériá by sa rozhodne nemali nejako znižovať, než v prípade bežných investícií. A zároveň sú isté, že nevyhnuté štrukturálne reformy ale to nie je moje hlavné eh, eh, tvrdenie. Ja eh, najmä zdôrazňujem, že štrukturálne reformy sú nevyhnutné a na európskej úrovni prehlbenie jednotného trhu. Ďakujem. Takže celý proces sa musí urýchliť, áno. Ešte nejaké vyjadrenia, prosím? Otherwise, unless I see hands wave, yeah, okay. Number 41, please. Ja zastupujem Rakúsky parlament. Chcel by som poznamenať, že investície sú dôležité, ale najdôležitejší je rast. A v prípade rastu e, máme na jednej strane investície a aj verejné investície. E, na obchodnej stránke nebudú investície e, k dispozícii, ak nebude dostatočný dopyt. Mnohé banky by poskytli veľmi rady úvery, ale nie je po nich dopyt, pretože nakupná sila obyvateľstva nie je dostatočná. E, teda podľa mňa aj kúpna sila spotrebiteľa je v tomto smere veľmi dôležitým faktorom e, v podpore investícií. A isté, že s tým súvisí aj e, to, že na to, aby som vytvárala viac investícií, musím predávať viac výrobkov, musím viac vyvážať. A investície vo verobnom sektore, tu by som chcel zablahoželať kolegovi z Lotyšska, ktorý Ehm, chce podporiť financovanie štátnych bank, ale veľká otázka je podľa mňa, odkiaľ tieto ehm, peniaze prídu. Ehm, prečo sa musíme vždy nechať refinancovať e, u súkromných bank? Náš finančný systém toto zatiaľ nezohľadňuje. Ja by som chápal, ak by banky využili e, prostriedky sporiteľov, aby ich v podstate požičali štátu, ale eh, prostriedky súkromných bank eh, predstavujú 95 všetkých prostriedkov. Ja naozaj nechápem, prečo by sme sa mali neustále ehm, obracať na eh, súkromné banky s požiadavkou o financovanie. Štátna banka môže takisto predsa poskytovať financovanie. Ehm, štátna pôžička je ručená daňovými, daňovými príjmami obyvateľov a to zase súvisí s kúpnou silu obyvateľstva, teda štát by sám dokázal financovať množstvo investícií, mohol by si to patrične aj urokovať a prostredníctvom dividend by sa to späť vrátilo k občanom, ak by sa teda postupovalo prostredníctvom štátnej banky. Ďalšia možnosť eh, namiesto neustáleho vydávania eh, cených hm, papierov eh, je využiť vlastný kapitál alebo dlhopisy ktoré by boli napojené e, na najvyšší možný rast. Mohli by ste e, teda nášmu lotyšskému kolegovi e, odpovedať, či ste zvažovali aj takúto možnosť, aby sa financovanie poskytlo prostredstvom štátom vlastnených bank. Aj viacerí kolegovia sa k tomu stavali negatívne, prejavovali nesúhlas kývaním hlavy. Dáme ešte priestor na reakcie kolegovi Hendlovi. Ja by som, ak dovolíte, krátko si zhrnul niektoré témy, ktoré sa tu prejednávali dnes do poludnia. A Tomás potom zhrnie e, dnešné popoludnejšie stretnutie. Hovorili sme o konvergencii ekonomik členských štátov EÚ. Zdá sa, že v tomto panuje široká zhoda, aby sa naše ekonomiky viac zbližovali. Toto je kľúč k úspechu, k hospodárskej a menovej únii dlhodobo. Čiže sme hovorili o tom, aká miera solidarity bude potrebná na dosiahnutie takéto konvergencie, aké pravidlá by sa mali dodržať a čia zodpovednosť je zaistiť, aby sa pravidlá dodržiavali. Tiež sme hovorili o tom, ako tento proces má podliehať demokratické kontrole a riadeniu. Správa piatich predsedov nám poskytuje isté um, informácie o blížiacich sa iniciatívach, tiež poukazuje na nové otázky, na nové dilemy, ale akékoľvek hospodárske ale politi- alebo politické výzvy sú pred nami v budúcnosti, rozhodne ich budeme musieť zvládnuť spoločne. A toto spomenul jeden delegát a poukázal na to, že sa musíme k týmto veciam stavať spoločne Dnešná diskusia je tiež plnou príležitosťou hľadať spoločné styčné body v tomto prístupe. Ja som presvedčený, že takéto a podobné výmeny názorov ako dnes sú potrebné nielen na dosiahnutie hospodárskej konvergencie, ale tiež politickej konvergencie. Ešte predtým, než dám slovo e, kolegovi Heidlovi, ktorý je e, môjim kolegom, ktorý spolupredsedá, chcel by som sa mu poďakovať aj Európskemu parlamentu sa chcem poďakovať e, za to, že bol dnes našim hostiteľom eh, tu v Európskom parlamente. Prosím potlesk pre Európsky parlament. Ja, liebe Kolegyne, und Kollegen, wir kommen Kolegyne, kolegovia, dostávame sa k záveru našej medziparlamentnej konferencie v roku 2016, teda prvej časti. Dovolte mi, aby som eh, ešte predniesol niekoľko poznámok, ak dovolíte. Nedá sa teraz hrnúť všetko to, o čom sme tu diskutovali v posledných dvoch dňoch, ale ja ako predseda výboru pre zamestnanosť v Európskom parlamente by som si dovolil predsa len jednu poznámku, ktorá je pre nás všetkých podstatná podľa mňa. Podľa čísel štvrtina európskeho obyvateľstva žije na úrovni alebo pod e, úrovňou chudoby v Európe. To znamená, že toto je podľa mňa tá najdôležitejšia téma, v kontexte ktorej musíme hovoriť aj o politike investícií. Ja si nemyslím, že by sme mali E, sa príliš dogmaticky stavať k tomu, či súkromné alebo verejné investície stoja za podporu. Sú to investície, ktoré budú prospešné pre budúcnosť e, aj na základe fondu FC. E, tie musíme vyhodnotovať najmä vo svetle toho, či zvyšia zamestnanosť bez toho, aby došlo k zaťaženiu verejných rozpočtov a, a, a systému sociálneho zabezpečenia. Myslím, že musíme tiež o mnoho viac zohľadniť aspekty rozvoja pracovného trhu a tiež kvalifikácie zamestnaných. Je tu obrovský rozdiel kvalifikácií našich občanov napríklad v sektore informačných technológií, keď to, čo nám hovoria veci a manažéri, e, sa teraz e, prenesieme do štvrtej e, priemyselnej revolúcie a keď naozaj príde dopyt po týchto kvalifikáciách, po týchto odvetviach, budeme sa musieť naozaj sústrediť na to, aby sme získali dostatočne veľa kvalifikovaných pracovníkov, aby sa zvýšili zručnosti a schopnosti pracujúcich v týchto sektoroch. A ešte posledná poznámka, naše obe referentky dnes sa spomínali eh, často pojem byrokratické záťaže. Chcel by som vás požiadať, aby ste pod pojem byrokratické záťaže mm, sa nedostávali príliš rýchlo k um, pracovným pravidlám, pravidlám trhu práce. Vidíme, že v 28 výsledky štátoch sú rôzne a pracovné predpisy, pravidla trhu práce. Keď sa pozeráme pritom na príklad Grécka, politika, ktorá vyplynula z, z mnohých významných zmien, ekonomicky sa nejako výrazne neosvedčila. Toľko teda z mojej strany takéto krátke posolstvo pre vás pri odchode. Myslím, že ak chceme e, európsky hospodársky rast oživiť, musíme robiť všetko preto, získať si ľudí na našu stranu, tak aby začali opäť veriť v Európu. Tí totiž e, nielen, že neustále veria menej a menej v Európu, stále menej a menej veria mm, politiku a k samotnú demokraciu dokonca v mm, najhoršom prípade. Toto musí byť e, našim mementom musíme sa snažiť to zvrátiť. Najbližšie sa stretneme v Bratislave. Naši kolegovia na Slovensku plánujú e, ďalšiu konferenciu v druhej polovici tohto roka v októbri. Želám vám všetkým šťastnú cestu domov a podnetné myšlienky um, s mnohými inšpiratívnymi nápadmi, ktoré ste si odniesli z týchto dvoch dní našich diskusí. Ešte raz